Dobrý deň, otváram rokovania. Máme prvý bod programu, prijatie programu. Má niekto niečo proti? Nie je tomu tak, takže prejdeme ďalej k bodu 2. Nemáme tlmočenie pre všetkých, ale pre všetkých tých kolegov, ktorí tu sú. Tlmočenie máme, takže môžeme, myslím, prejsť hneď k bodu 3 a budeme hovoriť o seminári o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z území členského štátu. Takže navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z, úz, z, z území členských štátov. Takže Rada vytvorila smer, vypracovala smernicu o navrácaní predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územie členských štátov v 93. roku a táto smernica mala za cieľ ho, stanoviť princípy voľného obchodovania s, na, s kultúrnymi pre, s predmetmi a dať to zo súladu s kultúrnym dedičstvom. Takže nie je to celkom tak, ako by to malo byť, alebo ako by to mal, eh, muselo byť. A preto komisia navrhuje nové znenie smernice, čo znamená, že má to byť prepracovaná verzia, čím by sa mala zlepšiť efektívnosť smernica. Pani Veržia je našou spravodajkyňou pre tento legislatívny postup a my sme 17. septembra už mali prvú a e, prvé, e, prvý hearing k tomu, prvú rozpravu no. a chceme sa pokúsiť niektoré právne aspekty návrh, zmien navrhnutých komisiou nejakým spôsobom vypichnúť. Na podporu tejto úlohy sme pozvali piatich expertov, pani Kornu, riaditeľka e, Centra pre výskum e, pre medzinárodnej právnej spolupráce. Keby som teraz čítala tieto skratky, tak by sme všetci povedali jasné, typická Európska únia CEC, UJ, CRCS, a pána Mania Friga, profesor medzinárodného práva z Milánskej univerzity, ktorý nám predstavia svoje závery z malej štúdie, ktorých, ktorou sme ich poverili. Potom tu máme pani Máriu Schneider, ktorá je zástupkyňou UNITROA a to je Medzinárodný inštitút pre zjednotenie verejného a súkromného práva a potom ešte zástupkynia z UNESCO. E, expertov poprosím, aby hovorili 10 až 15 minút a potom vždy Eh, dáme o rundu otázok a odpovedí zo strany členov výboru. Takže predtým, ako vieme, diskutovať 27. novembra. Predstaví pani Veržia správu, v januári budeme potom o tom hlasovať. Ja by som hneď na začiatku, pokiaľ by to pani Veržia chcela, dať jej slovo a pokiaľ nie, tak to posuniem ďalej. Pani Veržia nie, nechce hovoriť, takže potom dostane slovo pani Marikornu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. S profesorom Frigom z Milanskej univerzity sme začali rozmýšľať nad touto otázkou prostredníctvom revízie smernice o navracaní kultúrnych predmetov. Išlo o to sklbiť voľný pohyb e, a ochranu národných pokladov, národného dedičstva a mali sme sa mimoriadne pozrieť na články 1 a 9. E, v prvom článku ide o, definícii, o definície týchto predmetov a potom otázka e, naliehavého postupu. To je taktiež veľmi dôležité pri tejto revízii. Je to provizórne, pretože sme času mali veľmi málo, takže možno, že sú tam preklepy, za to sa ospravedlňujem, ale je to naozaj iba prechodný dokument. Ja budem hovoriť o definícii, čiže článok 1 a možný vývoj, teda zrušenie prílohy, ktorá sprevádza túto definíciu a potom profesor Frigo bude hovoriť o tom naliehavom konaní. Takže čo sa týka definície národných pokladov, chcem pripomenúť, že táto smernica sprevádza to, čo je v článku 36 zmluvy o fungovaní EÚ. Členské štáty s cieľom ochraňovať národné poklady s historickou, kultúrnou alebo archeologickou hodnotou môžu e, obmedziť ich voľný pohyb, čiže vývoz alebo dovoz. možno, že pritom by sa bolo dobre pozastaviť a až potom e, sa pozrieť na samotnú smernicu a zrušenie prílohy. Čiže tento pojem e, vyjadruje istú výhradu v prospech členských štátov. E, nie je pojem nejakého európskeho pokladu. Článok 36 sa vlastne odvoláva iba na členské štáty. Oni si môžu zadefinovať, čo chápu pod pojmom národný poklad alebo národné poklady. Čiže ide o otázku právomoci. EÚ nemá možnosť e, pristúpiť k harmonizácii právnych predpisov alebo zákonov v kultúrnej oblasti. Takže toto je tá výhrada, ktorú treba pochopiť. Členské štáty si teda same zadefinujú, čo chápu pod pojmom e, národný poklad v zmysle vnútroštátnej legislatívy. Je možné ale zadefinovať isté kritériá. Národný poklad už tento výraz znamená, že ide o predmety, ktoré majú veľký význam. Nie, teda všetky kultúrne predmety. Súdny dvor to v 78. pripomenul vo veci, ktorá sa týkala e, dane, ktorú uvalila talianská vláda a snažili sa e, argumentovať článkom 36, ale súdny dvor upresnil, že toto ustanovenie sa netýka všetkých e, kultúrnych predmetov, ale iba niektorých. Toto kritérium možno, že nie je až tak jasne E, zadefinované, ale je to predsa len niečo, čo charakterizuje pojem národný poklad. Ja som povedala, že je to predsa len na zhodnotení členských štátov a keď sa pozrieme na ustanovenia vnútroštátne, tak e, uvidíme veľké rozdiely. Čo sa týka podstaty, to, čo sa uznáva ako kultúrny predmet veľkej hodnoty a potom taktiež samotná metodika e, definície. Tu sa to taktiež veľmi líši, od, ide to od veľmi syntetického až po zoznamy príkladov, čiže naozaj obrovský rozdiel. Ale tie krajiny si naozaj svoje e, poklady chránia a dá sa povedať, že dosť intenzívne. Potom definícia v smernici vyplýva z článku 36 zmluvy, ako som už povedala. Sú to predmety, ktoré e, sa označujú za národný poklad e, už pred alebo potom, ako opustia národné územie. A v smernici sa to potom trošku možno, že upresňuje v tej prílohe tam sa uvádza niekoľko kategórií predmetov, ktoré by mohli potenciálne byť označené ako národný poklad. A sú tam stanovené aj e, Prahy, pokiaľ ide o hodnotu a o vek. Pri niektorých e, predmetoch sa to trošku neutralizuje, ak e, ide o verejné zbierky alebo o inventáre Eh, rôznych náboženských inštitúcií. Čiže jadro je ten pojem národný poklad a bolo by dobré zrušiť prílohu, ale niečo o rizikách. Niektoré sa už spomenuli. Ja sa Eh, sa som ospravedlňujem, to je chyba eh, prvá myšlienka, že kvôli zrušeniu prílohy by sa eh, oslabila účinnosť smernice a nie dohovoru, ako to tam figuruje. Potom nedostatočná ochrana pre osoby, ktoré sú predmetom reštitúcie. Možno, že sa to týka niektorých aktérov trhu a je to aj otázka, je tu aj otázka právnej istoty. Ak e, sa dajú nejaké e, e, aby nedošlo náhodou k oslabeniu európskeho trhu. Ale niekoľko záruk sa tu predsa len poskytuje. Týkajú sa tak postupu, ako aj samotnej podstaty. Sú možno, že aj technické, aj praktické povahy. Prvá záruka, ja som preto už spomenula článok 36 zmluvy o fungovaní EÚ. Je to výnimka zo zásady voľného pohybu. A tu sa to zameriava na tie najdôležitejšie predmety. Pri nich členské štáty nemôžu príjmať nejaké právne predpisy, ktoré by obmedzili voľný pohyb všetkých e, kultúrnych predmetov tu by sa to dalo e, kontrolovať aj prostrednícom e, súdu, Európskeho súdneho dvora. Figuruje to v zmluvách od samotného začiatku a vieme, že sa o tom e, článku 36 až tak nediskutovalo. Mm, nie je k článku 36 neexistuje žiadna príloha a uplatňovanie článku 36 nebolo problematické. Bola jedna vec, ktorá sa nepriamo týka pojmu národný poklad. Ale to je všetko. A druhá myšlienka e, ide o nezákonne vyvezené e, predmety. To nezákonné, tá myšlienka nezákonnosti je kľúčová, čiže ide o predmety, ktoré pri ktorých e, neboli vybavené nejaké osvedčenia, povolenia, ktoré by umožňovali ich pohyb. E, potom tretia možnosť, e, možnosť spochybnenia zo strany zainteresovaných, čo by pri tejto smernici malo byť možné. Ja som aj hovorila o informačnom systéme IMI, e, zdieľanie informácií, potom oznámenie dôležitých dokumentov komisii a dôležité je byť oboznámený s legislatívou, ani nie tak s definíciou národných pokladov, ale s tým, aké kontrolné opatrenia uplatňuje ten, ktorý štát pri vývoze kultúrnych predmetov. Nevždy ide o národný poklad, ale ide o to môcť identifikovať tie, ktoré spadajú do národného majetku. To by malo byť možné v rámci tejto smernice. E, samozrejme, tu ide o tie e, predmety E, vyvezené nezákonne bez povolenia, ale len tie, ktoré, by sa, ktoré spadajú do kategórie národný poklad, e, budú predmetom navracania. A potom e, možnosti vyčlenené členským štátom, to je ďalšia a posledná záruka. Otázka teraz, či treba e, zadefinovať ďalšie záruky, zabezpeky donúti členské štáty zadefinovať e, pojem národný poklad vo vnútroštátnej legislatíve. Ja o tom nie som presvedčená, aj keď som hovorila o tom, že e, sú tu veľké rozdiely e, v legislatíve, ale predsa len je to v rukách vlastne členských štátov. Donútiť ich to zadefinovať, to by možno ani nebolo také jednoduché a pokiaľ ide o výsledok, neviem, či by sme uh, mali e, niečo e, bezpečnejšie pre užívateľa. A francúzsky príklad uvediem. My sme po roku 92 zadefinovali pojem národný poklad a povedali sme, že je to predmet z verejných e, muzeálnych kolekcií, je, sú to aj historické archívy a pamätníky alebo všetko ostatné, ktoré má veľký význam. Ako vidíte, je to široko e, nakoncipované. Neviem, že či tá bezpečnosť je týmto e, zvýšená pre užívateľa. No a pokiaľ ide o národné poklady, budeme mať členské štáty, ktoré budú mať e, zoznamy možno, že konkrétne e, predmety, ale iní budú mať e, vlastne kategórie oveľa otvorenejšie. Takže niečo, čo by mohlo byť e, užitočné, je posilnenie, informovať e, o legislatíve a to by mali na starosti členské štáty. Na to by sme sa mohli zamerať, čiže by nešlo iba o ten pojem národný poklad, ale informovať aj o kontrolných opatreniach pri pohybe takýchto kultúrnych e, predmetov. Tým by to bolo čitateľnejšie. Ja by som v tomto štádiu mala chuť povedať, že si nemyslím, že by bolo problematické alebo riskantné zrušiť prílohu 1. My sme sa v takomto zmysle aj vyjadrili. E, tu totiž to nejde o to zadefinovať e, kultúrne predmety. Aj tak tu prevažuje myšlienka národného pokladu. Neviem teda, či to, že príloha existuje, zvyšuje účinnosť alebo neúčinnosť smernice. Ale možno, že by sa bolo dobre tomu venovať ešte viac do hĺbky. Ďakujem pekne. A teraz pán e, profesor, ďakujem pekne, ak dovolíte, doplním to niekoľkými slovami Druhá časť, eh, potrebné rýchle konanie, potreba eh, zrušiť prílohu, to by predpokladalo rozšíriť eh, výrazne rozsah pôsobnosti smernice, na to treba pamätať. Ale ten návrh revízie zdá sa zdôrazňuje potrebu rýchleho konania v porovnaní so súčasným znením. Kľúčové slovo súčasného znenia článku 9 treba povedať, že dnes majiteľ musí môcť dokázať, že spravil všetko potrebné na to, aby bol očkadnený. Ide teda o to dokázať, že naozaj bolo spravené všetko preto, ale e, to dôkazné bremeno v článku 9 sa v súčasnosti e, riadi tou dožiadanou členskou krajinou. Toľko k návrhu revízie. Viete však, že sú tu aj nové prvky. Poprvé zrušiť odvolávku na vnúšoštátnu legislatívu, čo sa týka toho dôkazného bremena, potom schválenie jednotných pravidiel, čiže dôkazné bremeno by bolo definitívne na strane majiteľa alebo vlastníka čiže by bola obmedzená rozhodovacia právomoc sudcu. Ak sa totiž to pozriete na mm, znenie súčasného článku, tak sa tam hovorí, že sudca musí e, vlastníkovi priznať e, spravodlivé odškodnenie za predpokladu, že sudca je presvedčený o tom, že vlastník naozaj spravil všetko čo sa dalo. Pri revízii sa niečo z toho e, vyškrtlo a znelo by to nasledovne. Súdca musí vlastníkovi priznať spravodlivé očkadnenie podľa e, konkrétnych okolností za predpokladu, že vlastník dokáže, že spravil všetko e, potrebné v momente nadobudnutia. Takže je to trošku obmedzenejšie obmedzuje sa tá rozhodovacia právomoc sudcu. Je to teda pravidlo, ktoré e, právnici nazývajú pravidlo jednotného práva. Čiže sa ako keby stierajú rozdiely na vnútroštátnej úrovni. E, to je všeobecná tendencia v Európe Ehm, sú aj iné príklady, nedávne, hlavne keď ide o eh, občianskoprávnu a justičnú spoluprácu, nariadenie napríklad o európskom postupe, čo sa týka výzvy zaplatiť a tak ďalej. Aj tu sa navrhujú jednotné alebo zjednotené pravidla. Nie je to teda prvýkrát, čo by sa niečo také spravilo v kontexte tejto smernice. No a potom ešte chcem povedať, že nie je žiadna definícia tých e, potrebných krokov, opatrení. Revízia sa riadi dobre známym postupom článok 4.4 e, dohovoru UNIDRUA z roku 1995. A tam sa hovorí, že sa zohľadnia všetky okolnosti nadobudnutia, napríklad e, zaplatená cena, e, konzultácia registrov ukradnutých, kultúrnych predmetov a taktiež využite akýchkoľvek iných relevantných informácií, ktoré sa dali rozumne získať a taktiež e, konzultácia s inými inštitúciami. Čiže všetko, čo by e, ktokoľvek iný za daných okolností spravil. Je to teda niečo, čo sa veľmi blíži tomu, čo my navrhujeme v rámci revízie, ale treba zdôrazniť, že ani tu nie je jasná definícia Skôr ide o to naznačiť, e, aké spoločné kritéria by sa dali použiť e, na zistenie toho, či vlastník vlastne spravil všetko, čo e, bolo v jeho silách, čiže žiadna abstraktná definícia. A teraz zhodnotenie toho dokumentu ale, alebo znenia. My sme rozmýšľali nad tým, prečo sa e, rozhodlo e, nemať definície a prečo zrušiť prílohu. Ide o rozhodnutie, ktoré je buď v súlade e, s presnými pokynmi verejných správ členských štátov. Dodnes boli vypracované štyri správy zo strany Európskej komisie a my sme si mohli overiť, že viac ako 40 verejných e, správ členských štátov e, bolo za e, to, aby tie potrebné kroky zohrávali väčšiu úlohu. A je tu aj štúdia o predchádzaní takémuto nezákonnému obchodovaniu. V roku 2011 bola to štúdina, skupina, ku ktorej sme patrili e, ja s kolegyňou Veržia. A ešte posledná vec, aký by mal dopad tento právny predpis v prípade tých opat- potrebných krokov treba vychádzať z toho, že existujú európske právne predpisy, ktoré sú veľmi rozmanité a niektoré sa dosť vzdialujú od e, dobrej vôle alebo tých potrebných opatrení, čo mm, niekedy dosť e, súvisí. A teda e, zamerať sa pri revízii na tie potrebné opatrenia. To by naozaj výrazne uľahčilo prácu vnútroštátnych súdov. Boli aj príklady e, z medzinárodnej legislatívy, dosť porovnateľné. Pamätám si napríklad na článok 7 dohovoru OSN o predavných e, zmluvách e, pri e, tovare. Pri interpretácii tohto dohovoru sa zohľadňuje medzinárodná povoha a taktiež potreba jednotného výkladu tohto dohovoru a taktiež dodržiavanie dobrej vôle pri medzinárodnom obchode. No a toto pravidlo malo za účinok to, že sa súdy snažili o jednotný výklad. Je už e, celý súbor e, rozhodnutí, čiže vznikla akási spoločná judikatúra. Mohlo by to byť e, aj pre samotných sudcov užitočné, pretože oni sú konfrontovaní s otázkou navracania E, predmetov kultúrnej hodnoty v zmysle tejto smernice a podľa mňa by, by bol aj ďalší faktor, alebo možno, že akási preventívna úloha. Mm, išlo by o, e, o to e, varovať aktérov verejného obchodu, mm, možno, že vo vzťahu colnými úradmi a s policiou. Je tu totiž toto dôkazné bremeno. To platí pre vlastníka, ktorý chce byť odškodnený a to by malo byť stimuláciou pre všetkých aktérov, ktorí by si mali overiť pôvod. Podľa mňa by to bol veľmi pozitívny vplyv. To by bolo zatiaľ z našej strany všetko. Ďakujem. Euh, Ďakujem obom rečníkom. Marina Schneider von Unidroit. Teraz za slovo Marina Schneider z Unidroa. Súhlasíte, pán Blanche, UNESCO, takže nech sa páči. Takže, vážený pane, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za to, že ste pristúpili na zmenu poradia rečníkov. Dohovor e, UNESCO totiž to bol pred dohovorom UNIDRO a preto som e, chcel e, vystúpiť ja najskôr. Eh, si vous me le permettez. Ak dovolíte, chcem sa v prvom rade poďakovať za vaše pozvanie. Chcem sa poďakovať aj vášmu sekretariátu, pretože máme príležitosť hovoriť o tejto téme. Je to jeden z hlavných mandátov UNESCO. Ja UNESCO dnes zastupujem. Eh, bojujem, bojujem proti takémuto obchodovaniu a je tu aj dohovor z roku 70. Možno, že pripomeniem, o čom bol tento dohovor. E, e, má 124 signatárov. E, poslednou krajinou je Myanmar, ktorý ratifikoval dohovor v oktobri 2013. Na európskej úrovni máme 23 zmluvných strán. Tu vidíte červeným signatárov dohovoru. Tí, ktorí sú v zelenom kruhu, sú tí, ktorí podpísali aj dohovor UNIDRUA, čo doplňa uh, to, čo, u, našu, uh, náš dokument. Vidíte, že Francúzsko a Holandsko sa uvádzajú s malým S za tým, čo znamená, že podpísali dohovor UNIDRUA hneď po ukončení rozhovory. Chyba nám 5 e, e, členských štátov EÚ, Rakúsko, Irsko, Lotyšsko, Luxembursko a Malta. A e, pritom dve minimálne krajiny sú veľkým trhom pre umelecké diela. Dúfam, že sa čoskoro stanú signatármi. Dohovor zo 70. stojí na troch hlavných pilieroch – Chcem pripomenúť, že ide o prvú medzinárodnú zmluvu na boj proti nezákonnému obchodovaniu a navracaniu takýchto kultúrnych predmetov. Opatrenia, ktoré do roku 70 existovali, e, boli e, dohovor e, z Hágu z 54. a dva protokoly, protokoly ale išlo hlavne o kontext e, ozbrojených konfliktov a potom e, sa to zameralo trošku aj na mierové časy a vyplynul z toho tento dohovor, ktorý stojí na troch pilieroch, preventívne opatrenia, e, navrácanie a medzinárodná spolupráca. Čo sa týka preventívnych opatrení, čo tým chápeme? signatári musia vytvoriť vnútroštátne e, oddelenia, vypracujú právne opatrenia, ktoré upravujú vývoz, dovoz a zmenu vlastníctva, taktiež vytvorenie inventárov a e, podpora pre múzea, e, zvyšovanie povedomia, pravidlá pre trhy s umením, aj v prípade obchodníkov, kurátorov, osvedčenia pri vývoze a taktiež sankcie. Teraz, čo sa týka navracania, to sa uplatňuje po nadobudnutí účinnosti dohovoru. Nie je možné sa, sa tomu vyhnúť. Potom just compensation, e, spravodlivé odškodnenie. To sa týka takého e, vlastníka, ktorý má potrebné dokumenty ako na v dobrej vôli, ale viac sa o tom nehovorí a to nás dosť nezaujíma, preto moja kolegyňa možno o tom povie viac. E, dohovor Unidro a to trošku potom rozvinul. Potom navracanie predmetov kultúrnej e, hodnoty. Tu e, sa uplatňujú hlavne diplomatické a politické e, cesty. Sú to opatrenia, ktoré sa týkajú predmetov, ktoré sú zaregistrované v zoznamoch. To je predpoklad, musia byť majetkom múzea nejakého nábožen, nejaké náboženské inštitúcie, E, alebo patria k nejakému verejnému pamätníku. Potom medzinárodná spolupráca, tu je dôležitý hlavne článok 9, e, na ten chcem poukázať. E, signatár, ak cíti, že jeho majetok je ohrozený, ja myslím v súčasnosti na Sýriu, ale platilo to pred zhruba desiatimi rokmi aj v prípade Iraku a vtedy sa spoja sily tak, aby E, signatári obmedzili obchodovanie, ktoré by sa mohlo týkať e, kultúrnych predmetov pochádzajúcich z takejto krajiny. Potom článok 13 dohovoru, to platí aj na medzinárodnú spoluprácu, mm, týka sa to aj policajnej spolupráce a iných e, príslušných orgánov. UNESCO sa môže obratiť aj na Interpol. E, Medzinárodnú colnú úniu, Organizáciu na boj proti organizovanému zločinu, UNIDROA a potom sú tu aj špeciálne policajné jednotky Taliansku, Španielsku a Francúzsku. Čiže plno organizácií, s ktorými spolupracujeme skoro na každodennej báze. A potom článok 15. Signatári môžu uzatvárať aj bilaterálne dohody Tie sa osvedčili pri boji proti obchodovaniu aj pri navracaní. Môžeme spomenúť USA, ktoré podpísali mnoho bilaterálnych dohod s Gréckom, Peru, Mexikom. Teraz eh, k jadru veci smernica 93 lomeno 7. K jej ustanoveniam Chcem povedať, že tu ide o vzájomné uznávanie právnych predpisov členských štátov. My pri uplatňovaní dohovoru z roku 1970 chceme e, dosiahnuť harmonizáciu týchto právnych predpisov. Ide o to aj v dohovore UNIDRUA. Teda možno, že odstrániť tie e, slabé e, miesta, ktoré umožňujú nezákonné obchodovanie. Možno, že sa inšpirovať e, e, tými najprísnejšími právnymi predpismi. Niektoré právne systémy môžu byť dosť lákavé pre nezákonných obchodníkov ale tu sa situácia zlepšuje. Napríklad Belgicko a Holandsko nedávno podpísali dohovor UNESCO, čo nás teší. Belgicko prehodnocuje svoju legislatívu, to je taktiež chválihodné, pretože v Belgicku je naozaj dynamický trh s umením. Potom mm, článok 1 smernice, ja by som chcel hovoriť o dvoch e, článkoch 1 a 9. Prvý článok. V ňom sa hovorí, že by sa pri revízii malo hovoriť o všetkých kultúrnych predmetoch, ktoré by si jednotlivé členské krajiny označili za národný poklad. To by bolo také rozšírenie My by sme chceli hovoriť o určených e, predmetoch a nie e, klasifikovaných, čiže designated a nie classified, čím by sa rozšíril rozsah pôsobnosti smernice, pretože by už nebolo potrebné e, takéto kultúrne predmety najskôr e, klasifikovať ako chránené a potom by vznikol aj systém e, kategórií kultúrnych predmetov, ktoré by mohli byť označené za národný poklad a chceme, aby príloha bola zachovaná. Pre nás je to e, dodatočná právna zábezpeka. My teda navrhujeme to, čo vidíte na priesvitke po anglicky, čiže designated namiesto classified v súlade eh, s legislatívou a administratívnymi postupmi v zmysle článku 36 mluvy a taktiež ďalšie zmeny. Eh, belongs to, mm, jedna z kategórií, ktorá sa uvádza v prílohe, alebo súčasť verejných eh, kolekcií a tak ďalej, múzea alebo taktiež súčasť e, zbierok e, náboženských inštitúcií. To by sme chceli zachovať, pretože tak či tak by bolo dobré, aby sa členské štáty pustili do tých e, inventárov a tie verejné zbierky by mali, mať, by mali byť automaticky chránené smernicou. Potom e, tie náboženské inštitúcie, to je taktiež e, dôležité, pretože mm, sa e, niekedy výrazne s takýmito predmetmi obchoduje, hlavne pri predmetoch pochádzajúcich z východnej Európy a v prílohe je aj finančný práh, ten by sme chceli zrušiť pretože je e, to ťažko uplatniteľné a naviac e, sú tu aj ekonomické výkyvy, ktoré môžu podkopať právnu istotu, ktorú má toto znenie poskytovať. No a teraz článok 9, hlavne odsek 3 tohto článku E, pri e, revízii sa má obrátiť dôkazné bremeno, pokiaľ ide o dobrú vôľu. Teraz by e, vlastník mal dokázať, že nevedel, že ide o nezákonne, nezákonný predmet a my sme za tú odvolávku na vrútoštátnu legislatívu. To je riešenie aj v dohovore z roku 1970 a je to doplnené dohovorom UNIDRUA. Eh, niektorí však obrátenie dôkazného bremena eh, spochybňujú, možno, že je za tým aj lobby mm, obchodovania s umením. Podľa nás je však takéto pravidlo dôležité, pretože eh, by to ochraňovalo ehm, toho Eh, nákupcu, ktorý konal v dobrej vôli. Prvý odsek by vlastne prebralo článok 4.4 dohovoru UNIDROA. Eh, dokonca to zachádza trošku ďalej, pretože sa hovorí o dokumentácii, o danom eh, umeleckom predmete, osvedčeniach a tak ďalej. V treťom odsoku podľa nás nie je vhodné hovoriť o dobrej vôli, pretože je to odvolávka na vnútroštátne legislatívy a to nie je jednoznačná odvolávka. Radšej by sme boli, keby sa tam hovorilo o tých e, opatreniach, o vykonaní všetkého potrebného. Čiže by sa povedalo to, čo sa na priesvitke uvádza po anglicky. Toľko z mojej strany, pani predsednička. Vedzte, že sme k dispozícii, ak by ste mali nejaké otázky. Ďakujem pekne. A teraz pani Schneider eh, o dohovore UNIDRUA. madame la présidente. Permettez-moi... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať za pozvanie. Sme radi, že sa môžeme zúčastniť na dnešnom seminári. Vyjadríme sa k návrhu revízie tejto smernice. V prvom rade poviem, že UNIDROA je e, súčasťou mozaiky, ktorá sa zaoberá ochranou na všetkých úrovniach. unidrua uznáva význam spolupráce. Všetky právne nástroje musia byť sprevádzané aj technickými opatreniami. Je to dôležité, pretože celok e, musí byť akýmsi ochranným arsenálom Zdá sa, že s priesvitkami to nie je úplne v poriadku. No, no, no, il y a un problème de présentation. Mais euh, non, il est pas. Il a, bon, le PowerPoint, il est 30. Zdá sa, že ten PowerPoint euh, sa trošku euh, zmenil medzi časom. Asi sa bude musieť zaobísť bez PowerPointovej prezentácie. Ale ja myslím, že sa to podarí rýchlo vyriešiť. Les collègues l'ont... Ils, ils ont tous euh, dans Všetci by však mali mať vytlačenú verziu pred sebou. Vous avez raison, Madame la Présidente. Le, le, la présentation est dans le... Áno, máte, máte pravdu, pani predsedajúca. Východiskom je dohovor UNESCO 1970. Je to dôležité, pretože sa tým čiastočne e, inšpiruje aj revízia. Predrečník vám už povedal, že dohovor z roku 1970 to sa zameriava na prevenciu, navrácanie a spoluprácu a e, UNIDROA vlastne odstraňuje e, slabé miesta tohto dohovoru UNESCO. Ide tu aj o súkromnoprávne aspekty, ktoré absentovali dohovor z roku 1970, ako aj e, smernica vlastne dochádzalo od 90. rokov k vzájomnému obohacovaniu týchto dvoch nástrojov, ale treba aj vnútroštátnu vykonávajúcu e, legislatívu a to absentuje. UNIDROA to je medzivládna inštitúcia, sídli v Ríme, 28 členských štátov EÚ je, sú aj členmi e, UNIDROA. Cieľom je vypracovať jednotné zákonné predpisy, ktoré sa môžu priamo uplatňovať, čo je dôležité. Ja nebudem hovoriť opäť ani o definícii, ani o rozdieloch medzi smernicou a dohovorom Unidrua. Súkromné osoby môžu konať e, s cieľom e, navracania. Hovorili o tom však e, obširnejšie aj predrečníci. My máme však ustanovenie pre krádež a taktiež pre nezákonný vývoz našom dohovore. Nebudem hovoriť ani o tých eh, mechanizmoch, ktoré možno eh, poznáte. Je to obsiahnuté aj v tých priesvitkách eh, k tomu premlčaniu, premlčacie lehoty, aj smernica, aj dohovor majú dosť krátke lehoty. Možno, že v dohovore Unidrua sú dlhšie je to e, všeobecne platný nástroj, to chcem pripomenúť a preto možno treba viac času. Chcem však e, ešte hovoriť o lehotách pre verejné zbierky. U, pravidla, ktoré sa vzťahujú na verejné zbierky, ktoré by boli predmetom, predmetom e, krádeže. Tu by platilo to isté ako v prípade nezákonného vývozu v zmysle smernice. A krajiny, ktoré neratifikovali dohovor unidru by mali e, dlhšie lehoty e, pri nezákonnom vývoze v porovnaní s krádežou dobrá vôľa a potrebné opatrenia. Dobrá vôľa to je predpoklad pre odškodnenie. E, v smernici sa vlastne bremen, dôkazné bremeno e, týka dožiadanej krajiny, ale v prípade Unidroa to od začiatku je na strane vlastníka. Naozaj od samotného začiatku to tak je my sme si odvždy mysleli, že jediná osoba, ktorá môže e, niečo spraviť, je vlastník. Ak môže niekto dokázať dobrú vôľu, tak je to opäť ten vlastník. Keby mal pochybnosti, tak by asi nikdy dané, e, daný umelecký predmet nekúpil. Ak e, bude vlastník musieť niečo dokazovať v smernici, tak treba jasne povedať, čo sa od neho očakáva pri tej revízii sa hovorí, že to obrátené dôkazné bremeno by bolo na strane e, vlastníka. Ide o to zaručiť jednotnejší výklad sudcami aj e, v záujme odškodnenia. Treba však pripomenúť, že je dôležité e, aj potenciálnemu kupcovi treba Eh, jasne povedať, eh, čo v prípade problémov tá myšlienka tých eh, potrebných opatrení na ubezpečenie sa, že ide o zákonný umelecký predmet. To je dôležité pred samotnou kúpou. Je to v článku 4 4 dohovoru UNIDROA UNESCO však poverilo takouto štúdiou UNIDROA už v 60. rokoch. My sme e, sa venovali otázke kúpe, kúpy v dobrej vôli a zadefinovali sme to, čo treba pri dobrej vôli mať na pamäti. Ja sa nechcem vrácať e, k tomu, čo figuruje v dohovore UNIDROA Tie dva e, texty sú veľmi podobné, ale jedna vec, ktorú chcem zdôrazniť, konzulta- konzultovanie e, registrov. Viem, že e, trh s umením namieta Možno, že to platilo v 95., keď e, bol schválený dohovor, vtedy možno existovalo málo registrov s ukradnutými predmetmi e, Interpolu, OCBC v vo Francúzsku a vtedy neboli verejne prístupné, ale to už neplatí od schválenia dohovoru UNIDROA. Sú tu e, etické kódexy, ktoré platia pre obchodníkov s umením e, zoznam e, UNESCO, likom pre múzea. Je ich nemálo. Vieme, že obchodníci nepoužívajú tieto registre. Oni hovoria, že E, neexistujú nejaké osvedčenia o e, konzultácii, ale to nie je pravda, dajú sa vyžiadať. Toto treba zachovať tak, aby všetci aktéry trhu využili všetky zásadné nástroje. No a môže sa zdať e, zvláštne že v dokumente, kde sa hovorí o nezákonnom vývoze, že sa tam ho, spomína register o kradnutých predmetoch, ale je to dôležité, pretože tie predmety majú veľký význam. Častokrát sú ukradnuté a potom sa e, nezákonne vyvážajú. Ak sa o tej krádeži hovorí, ak to figuruje e, v databázach, tak e, je možné poznať aspoň dátum nezákonného vývozu. Určite by to bolo pred pokusom o vývoz. Častokrát sa hovorí, že sa ťažko stanovuje presný dátum, ale ak už máme dátum krádeže, tak je skoro jasné, že vývoz prichádza až po krádeži doložka o odpojení, to uvidíte v podkladoch. A ešte niečo, čo, je, čo doplňa smernicu, aj keď je to skôr na jej okraji. Smernicu využívajú členské štáty. Dohovor UNIDROA umožňuje súkromnej osobe e, snažiť sa získať späť e, konkrétny predmet. Je aj nariadenie z roku 72 číslo 1215. Ak, osobná, ak súkromná osoba spraví potrebné kroky, tak potom príslušný súd dožiadanej krajiny bude vlastne súdom, kde sa daný predmet nachádza. Je to niečo, čo bolo zavedené dohovoru Mnidrua v roku 95 a je to naďalej dôležité, pretože je dôležité môcť konať v mieste, kde sa predmet nachádza, aby mm, vlastne nehrozilo, že ten predmet bude presunutý do inej krajiny. Dohovor UNIDRUA platí v 34 krajinách, 14 e, členských krajín EÚ je medzi nimi. My by sme chceli, aby tých krajín bolo ešte viac ale vieme, že Holandsko a Francúzsko podpísali dohovor, ale kvôli mm, protestu obchodníkov dohovor ratifikovaný nebol. Ešte chcem povedať, že e, to, čím sa inšpiruje revízia, uľahčí ratifikáciu dohovoru niektorými krajinami v hodnotení dopadu sa totiž to hovorí jasne, že ak všetky členské štáty by boli signatármi dohovoru UNIDRUA, tak už by smernica nebola potrebná, pretože by tá ochrana bola dostatočná. Ďakujem za pozornosť. Vielen Dank. No, ďakujem pekne. Znie to veľmi rozumne, ale niekedy tie zámery ktoré nám nezodpovedajú vždy e, rozumu. Takže dámy a páni, kto by chcel niečo povedať, najskôr pani Veržiat. No už dobre, nech sa páči. No ďakujem pekne, predsednička. Ešte raz ďakujem za tento dar. Však neviem, či to skutočne je aj dar. Ja nie som právnička, snažím sa pochopiť, o čo to v podstate ide, nie je to vôbec také jednoduché. Už teraz v tej smernici, ktorá by mala byť prepracovaná, máme obmedzenú zóna pôsobnosti, ide o vracanie kultúrnych artiklov a hlavne o suverenitu členských štátov a ich teda suverené práva, tiež o nelegálny, ale nelegálny vývoz, dovoz, tým sa nemôžeme zaoberať tiež problematika rôznych legislatív v rôznych členských štátoch. No už od začiatku tak hlavná otázka sa sústredila na dôvod vyškrtnutia prílohy. No už, eh, tak ako tu povedala, na pani ona sa pýta, či nedostatočná efektivita, nedostatočná účinnosť legislatívy z 93. je spôsobená smernice, no eh, teda prílohy. No a úplne povedané, ja mám také rozdielne názory na otázku rešpektovania suverenity alebo členských štátov a na druhej strane, čo sa týka záujmov Európskej únie, zasahovať v týchto otázkach. Takže zmysel a účel sú, je koordinácia opatrenia činnosti členských štátov. Nož, neviem, v prípade právnych eh, postupov, hlavne eh, otázky v súvislosti s článkom 9, sa nám podarilo dosiahnuť eh, isté pokroky. Aj členské štáty dosiahli isté pokroky, ak som to správne pochopila. Ide nejakú verejnú starostlivosť, poukázanie na ten právny koncept dobrej viery. Zdá sa, že problematické, problematické používanie týchto oboch pojmov, čiže nevyhnutná starostlivosť a dobrá viera. Neviem, či by sme nemali tú dobrú vieru vyškrtnúť alebo konanie v dobrej viere, ale iste sú tu kolegovia, ktorí sú právne podkutejší ako ja. Takže to je moja otázka. Keď to znenie odseku 2 alebo 2 článku 9, čiže druhý odsek článku 9, opravuje sa rečníčka, či znenie zohľadne nevyhnutnosťom, pretože mala by tu byť ponúknutá istá orientácia pre legislatívu v tejto oblasti. Hovorí sa tu o mnohých prvkoch. No a v druhom oceku, a to znenie druhého odseku podľa mňa je správnym smerom, na rozdiel od článku 1. No a preto by som sa rada spýtala, čo, alebo ako treba chápať to, že prepracovanie smernice zjednotenie európskeho práva e, má viesť teraz zjednotenie európskeho práva v jednotlivých členských štátoch. Tomuto vôbec nevedie. Nie je to trochu rozporúplné, čiže to prepracované znenie. Ja by som chcela požiadať o vysvetlenie, hlavne čo sa týka rôznych elementov článku 9 a odsek 2, čo to ide správnym smerom. No, odsek 2 článku 9, som to povedala. Poviem to teraz tak jasne náhle, ale to sa musíme zaoberať. No a nachádzame sa na území alebo ako by som to nazvala, už to ani neviem slovami vyjadriť, to je naozaj zlé. Hmm. Nie je to až také slušujúce, ako by si niektorí radi mysleli. Dnešom právo sa vyvíjalo, vyvinulo a dnes existujú nástroje, ktoré ktorom na morských trhoch umožňujú formovať sa nušie. Ešte raz ten cieľ je relatívne obmedzený. Nemôžeme všetky kultúrne statky regulovať týmto. Treba usovať pokroky a ísť pozitívnym smerom tak, aby pre všetky členské štáty bolo možné dosahovať pokroky v zmysle ratifikácie medzinárodných nástrojov, ktoré v tejto oblasti existujú. To je zmysel. To Európska únia urobiť môže. No a práve v tejto oblasti v rámci dohovoru UNESCO o kultúrnej eh, rôznorodosti dôležité aby im boli takéto texty ratifikované. No a tým to mohlo mať dynamickejšie účinky v praxi. Ďakujem. Ďakujem pekne, Mari Teres. Ďakujem pekne, predsednička. Áno, je to skutočne maximálne komplikované. No, neviem. Čiže to výhľad na európske voľby 2014 že sme trochu citlivejší na isté témy, hlavne keď hovoríme s občanmi. Neustále sa hovorí, aká komplexná, aká náročná, náročné, aká náročná je naša legislatíva. A ste treba spolupracovať. Nachádzame sa v ťažkej situácii. Kompetencie EÚ, kompetencie členských štátov, čo môže robiť eh, alebo nie. Pani na to poukázala. Ešte nemôžeme, ako to môžeme zjednodušiť, nož ja som v týchto technických detailoch trochu stratila prehľad. Ja som chcela poukázať ešte na to, že je dôležité eh, na európskej úrovni toto je veľmi dôležité, o čom tu hovoríme. Národné kultúrne statky, tie sa veľmi ťažko definujú, avšak myslím, že ide o niečo, čo je dôležité, čo odzrkadluje identitu členských štátov, ide o kultúrne dedictvo, no a je náročné to definovať. Ja si však myslím, že je tu pár dôležitých bodov, ktoré treba poukázať a to význam európskeho kultúrneho dedictva, Európske kultúrne dedictvo je zložené národné kultúrne dedictiev a sú tu ešte rôzne iné kritéria. No, ja si myslím, pani Veržia povedala niečo urobiť na to sa ťažko definuje. No a mohli poukázať na niečo iné ešte. Totiž je jedné národné e, poklady, ale aj regionálne, myslím tým katalánsku kultúru. No a myslím, že na to sa v žiadnom prípade nesmie zabúdať a národné národné poklady nie sú vždy hm, verejné alebo štátne, sú aj súkromné zbierky. No a dôležité, aby to všetko bolo no to je tak, hm, aby to členské štáty boli ale to systémami, ktoré sú jednoduchšie ako tie, čo máme teraz. Televízia smernice je príležitosť ukázať, že Európska únia dokáže veci aj zjednodušovať, a pritom by mali spolupracovať všetky členské štáty a snažiť sa čo najefektívnejšie treba konať prevencii, ale aj v ostatných oblastiach a treba stanoviť aj isté sankcie. Ďakujem pekne. Nuž, no je to len francúzska diskusia. ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Áno, toto je veľmi komplikovaná téma, to nemusím opakovať, ale je aj napriek tomu fascinujúca. Rado by som hovoril o troch bodoch. No ešte, ja ešte neviem presne rozhodnúť, či som za alebo proti vyškrtnutiu prílohy. Vypočúval som si argumenty za a proti. Musím sa nad tým však ešte trochu zamyslieť. No a čo sa týka pojmu v dobrej viere alebo konanie v dobrej viere a ešte tá nevyhnutná starostlivosť, to niečo, čo závisí od členských štátov. Dobrá viera, preto sa mi zdá, kopujem termín lepší, teda pardon, naopak. No Dobre. Takže tá nevyhnutná starostlivosť, ten termín, ktorý, či podporu. Ďalšia vec, ktorú považujem za dobrú, je podpis a ratifikácia všetkých členských štátov a signatárov v UNESCO. To je skutočne niečo, čo musíme zohľadniť pri revízii smernice. Dalo by sa to tam aj dopísať a dá sa žiadať, že všetky členské štáty e, musia ratifikovať tento dohovor. Myslím, že to tam musí byť uvedené. Ďakujem. Ďakujem pekne. No čiže ja priznávam, že Neviem, čo presne znamená dobre viere. Neviem, ako by sa tam dalo rozhodovať, ak dobrá viera by, ak by sa o tom hovoril, Takže myslím, že to starostlivosť je niečo iné. No a jasne definované, čo to znamená. A myslím, že to ste o svojich návrhoch dobre vyvodnili. Problém je, že ak to nepodpíšu všetci, tak vzniká otázka, ak je to smernica, ktorá existuje, ak sa mení tak, eh, musia ju popísať všetci, alebo jednoducho nebude účinná. Tak to je. Takže myslím, že sme pred istou dilemou. Ak sú tu niektorí, ktorí sa na to nechcú podielať, nepodporia, tak, tak smernica, ktorá existuje, sa nebude meniť. No a preto sa pýtam, neviem, či som to správne pochopila, pýtam sa, ako vyriešiť túto kvadratúru kruhu. Pani Narapa tu má ešte otázku, nech sa páči. Áno, ja som v podstate, ako to povedať, nušia, ide o podpis, no v Rúnesku to je pre mňa dôležité, sa predpokladá smernici, a samozrejme, musí rozhodnúť na členských štátoch. Nož, si povedať niečo komisia, nož sú tu, ale nie sú zodpovední. Nož dobre, kto by chcel zareagovať? Pani Schneider, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa nebudem venovať teraz otázke. Ide o osoby a tej príslušnej starostlivosti alebo dobrej viere. Nože na medzinárodnej úrovni tieto oba pojmy e, sa používajú rovnako. Potom, čo UNIDROA od 95. sme sa e, rozhodli zámerne e, tak sa dištancovať od pojmu dobrej viere. Nože prečo? Pretože dobrá viera alebo dobré zámery Eh, sú silné v národnom, národných legislatívach, eh, sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, eh, hlavne keď sa týka nadobúdateľa, ktorý niečo nadobudol v dobrej viere. Sú skutočne um, až extrémy, aby sme sa vedli tomu, aby sudca bol viazaný národným výkladom dobrej viery, tak sme sa rozhodli, alebo povedali sme, že chceme nejaké správanie, due diligence, nejak náležitou starostlivosťou a preto tie národné kontexty pre dobrú vieru zohľadňujeme no a v smernici e, sa to neobjaví pojem dobrej viery. Ak by sa tam objavil, tak by to bola škoda. No a ďalej, rada by som e, chcela vysloviť jedno odporúčanie pre členské štáty, totiž že sme sa stali, aby podpísali dohodu 95. na ochranu kultúrneho dedičstva. Tento dohovor je veľmi dôležitý, ale ide tu tiež o tému, špecifickú tému a navrátenia. UNESCO v 80. rokoch zistilo, že existujúce dohody sú nedostatočné, pretože sa až príliš poukazovala na národné právo, a aj na rozdiely e, legislatíve. No a UNIDROA dostal poverenie vypracovať e, taký text, pretože my máme skúsenosti a v súkromnom práve máme skúsenosti a preto sme vypracovali ten dohovor UNIDROA a ak by všetky členské štáty to podpísali, nepotrebovali by sme viac už smernicu. No a ak všetky členské štáty boli zmluvnými e, stranami dohody z 1970. A tak e, sa nedosiahli žiadne pokroky. Ďakujem pekne. A teraz pán Friko, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som odpovedal teraz po taliansku taký, aby sme tu nehovorili dnes popoludne len po francúzsky. Myslím si, že bolo tu isté nedorozumenie. My sme e, pokiaľ som správne pochopil otázku, tak tu išlo o istý rozpor v rámci toho, čo som uviedol, keď som hovoril o kritériách starostlivosti a stanovenie jednotného práva. V tomto smysle som podstate chcel hovoriť o zjednotení európskeho práva harmonizácia. A tu som hovorila o, to, o tom, že je tu taká všeobecná tendencia. Možno by som sa tomu mohol venovať bližšie. Máme článok 9 smernice a v tomto článku 9 smernice sa uvádza, že dôkazné bremeno sa upravuje vnútroštátnou legislatívou. To znamená, že kompetencia sa tu stanovuje individuálne a je prenesená na, na legislatívu členského štátu. Ale v rámci tohto článku 9 si to už vyžaduje vyvolať teda túto vnútroštátnu legislatívu, ale okrem toho treba prihliadať na to, že, musí, že vlastník musí preukázať príslušnú starostlivosť pri preferovaní. A tieto kritéria by mali byť potom jednotnými kritériami, ktoré by eh, sa potom premietli aj do vnútroštátnej legislatívy. Toto je ale celková tendencia, celosvetová tendencia. A nie je to, netýka sa to len tejto smernice, ale aj ďalších, ktoré sú veľa striktnejšie, pre všetkým e, takých, e, kde sa hovorí o justici, e, justičnej a policajnej spolupráci v občianských, v občianských veciach. Takže my sme tu mali takisto určité nariadenie, chceli sme urobiť e, novú generáciu po roku 2000. Sme tu mali 5 alebo 6 európskych legislatívcov, parlament, komisia a rada. V podstate predkladajú jednotné alebo harmonizované úpravy na miest miesto tejto vnútroštátnej legislatívy. Takže sú to vlastne jednotné, harmonizované kritéria, ktoré sa je potrebné uplatniť tak, aby sa to prelínalo všetkými jurisdikciami členských štátov, aby sa potom neodkazovalo na vnútroštátnu legislatívy. Ja som v tomto zmysle hovoril o zjednotení, ja som nehovoril o tom, že by e, nejaké európske nariadenie e, nakladal, e, nakladalo s týmto inak, ale, alebo nariadovalo, že sa s tým musí nakladať inak. Áno, hovorí pani predsednička, máme tu možno nejakých expertov, ktorí sa tomu chcú venovať, nech sa páči. Áno, ďakujem. Ja som uh, chcela objasniť len následovné. Ono je, uh, je to vlastne uh, tá príloha, ktorá by sa mala zrušiť. Ja som um, vyjadrila niekoľko obáv. Mm, ide o to, že e, táto dohoda bude účinnejšia, alebo by sa malo pôsobiť profilakticky, aby ten dohovor neplatil po prepracovaní tejto smernice. My sme sa chceli koncentrovať na následovné. Aké rizika vyplývajú zo zrušenia tejto prílohy? Ja som toto chcela ešte objasniť. Áno, z našej strany a myslím, že tu môžem hovoriť aj mene mojich kolegov, zrušenie tejto prílohy sa môže vyhodnotiť ako pokrok, pokiaľ e, máme na zreteli pokrok v smernici, keď ide o, o vracanie ilegálne nadobudnutých kultúrnych, e, predmetov kult, vysokej kultúrnej hodnoty. Máme tu určité limity a potom e, sa vlastne odliadne od niektorých kategórií, ktoré nedosahujú tieto limitné hodnoty. A mali by, e, mal by tu byť teda dovolený voľný obchod e, s kultúrnymi predmetami bez ohľadu na ich hodnotu. A ide tu o prispôsobenie tejto smernice e, na medzinárodné nástroje, ktoré už existujú. Okrem toho by sme sa mali, um, by sme mali stanoviť eh, jednoduchú hodnotu takéhoto predmetu. Ako stanovíme takúto, eh, takýto limit, takú, takýto prach? Mali by sme tu pracovať s eh, odborníkmi a okrem toho je, sa tu uvádza povinnosť niektoré predmety vysokej kultúrnej hodnoty, ktoré uh, patria napríklad do, círke, e, do círk, medzi cirkevné kultúrne predmety. E, niektoré teda do toho patria, niektoré do toho nepatria. A mali by sme, myslím, zohľadňovať e, jednotlivé kategórie, ale toto vidí tiež k ťažkostiam. Takisto, čo sa týka veku, takýchto predmetov a hodnoty. Ja celkovo to hodnotím ako pokrok. Takže v podstate sme dostali veľmi dobré e, mm, odvolávky, veľmi dobré usmernenia, ale tieto národné, kultúrne predmety, tu by sme nemali byť veľmi rigidní. A myslíme si, že napriek všetkému je, e, sú tieto zmeny e, pokrokom. Pani Beržie? Áno. Diskusia k článku 1. No, táto, je predsa len, táto diskusia je predsa len centrálnou diskusiou k tým otázkam, ktoré máme. Takisto ja ako spravodajkňa e, sa musím vyjadriť za alebo proti vyčiarknutiu alebo zrušeniu tohto, tejto, prílohy, tejto prílohy. A mám takisto určité obavy, pani Kanu. Je mi ľúto, keď to musím takto povedať, ale vaša odpoveď ma neuspokojila. Uh, E, to, čo sa povedalo mm, ako pozitívne smerom k vyčiarnutiu, smerom k zrušeniu tejto prílohy. Nuž, čo sa týka názvu tej prílohy pre členské štáty, mm, to skôr pod, predstavuje takú zvieraciu kazajku a máme tu potom rôzne, máme tu potom rôzne eh, hodnoty, rôzne prahy, rôzne limity, a to tak finančné, ako aj eh, stanovenie veku takéhoto predmetu. No tak teda na čo sa koncentrujeme? Budú to teda eh, finančné limity alebo bude to vek? Toto je ten základný rozhodujúci bod. Keď budeme mať nejakú prílohu, tak táto by mala byť čisto, mala byť čisto indikatívnej povahy. A ja si myslím, že pri najmenšom momentálne tie odpovede, ktoré sme si vypočuli a tá diskusia, ktorú sme viedli, a k tomu už sa viackrát diskutovali, toto nás neuspokuje, pretože pokiaľ chceme dosiahnuť určitú harmonizáciu a nie uniformitu v legislatíve a v určitých zákonoch, Mm, tak, aby sa to navrátenie takýchto umeleckých predmetov alebo kultúrnych predmetov uľahčilo. Nuž, vieme, že počas posledných 20 rokov to vyzeralo tak, že e, ten, e, to vrátenie, to vrácanie e, takýchto kultúrnych predmetov sa, sa realizovalo, ale napriek tomu potrebujeme mať určitú základnú legislatívu. A týmto novým článkom 1 by sme to vyriešili, ale napriek tomu to nepovažujem za uspokojivé a myslím si, že je potrebné, aby sme sa uh, nad tým ešte zamysleli, pretože napriek všetkému ešte stále mám obavy. Ďakujem, hovorí pani predsednička, ďakujem pani Beršie. Toto celé je veľmi právny spor a my z kultúrneho výboru sme sa mali vlastne vyjadrovať viac menej e, kultúr, ku kultúrnemu obsahu a nie k právnickým aspektom. My, nikto z nás, ktorí tu nesedíme, nie sme právnici, takže nie je hodné, aby sme sa vyjadrili, pani Berže, ja skutočne si myslím má kulpa, keď sa pomyslím, keď som vás takmer donútila k tomu, aby ste prevzala ten, e, túto správu a chcem sa vám za to dodatočne ospravedlniť, ale Neviem skutočne e, pochopiť úplne a v plnej miere, že, a, že prečo sme na tom momentálne lepšie ako predtým s touto zmenou, keď necháme národným štátom na rozhodnutí, čo je pre nich národná kultúrna pamiatka, tak to, je pre, to bude veľmi diferencované, bude to odlišné. Uh, Ehm, a v rámci národnej legislatívy z toho budú iné výsledky, ako keď to nejakým spôsobom e, dáme dokopy. Ja som si tú prílohu len tak preletela, je to veľmi detailná, ale je tu určitá pomoc, ktoré potom, ktorá potom ale bude irrelevantná, pokiaľ e, bude každý národný štát rozhodovať, e, čo je ich národná pamiatka. A vieme, že Francúzi, Francúzi majú takú potrebu harmonizovania a táto neodpovedá vždy tomu princípu diverzifikácie kultúry. Takže tu si skutočne kladiem otázku, keď máme UNITRUA, tak e, prečo nemôžeme všetky krajiny, všetkých 28 členských štátov presvedčiť, aby pristúpili k tejto konvencii, pretože potom by sme nepotrebovali žiadnu novú smernicu. A my musíme vlastne vypracovať smernicu, prečo musíme vypracovať spenzu, keď ide vlastne od konvenciu? Ja som skôr za konvencie ako za smernici, smernice pre všetkým v oblasti kultúry. No ale dobre, my túto smernicu už máme, ale keď uh, neplatí tak a neaplikuje sa tak, ako by sa aplikovať mala, tak musí byť v záujme náš všetkých, aby všetky, všetky 28 českých štátov pristúpilo k UNITRU a toto ide predsa ďalej ako smernica samotná a možno by ste mohli sa trošku vyjadriť tiež k tomu, e, kde ide Unitrua ďalej ako smernica. Dalo by sa to povedať, dalo by sa to vyhodnotiť tak v dvoch, troch vetách, alebo je to príliš ťažké? Dobre, skúsim. Um, oblasť pôsobnosti UNITROA, druhá. um, toto sa vzťahuje aj na ilegálny vývoz. Cieľom Európskej únie v, v tom roku 92 tie ciele boli veľmi obmedzené a 20 rokov neskôr vidíme, že tie rôzne aspekty sa vyvinuli a, a dohovor UNITRUA znamená pre mnohé členské štáty tú nevýhodu oproti e, dohovoru pôvodnému a oproti tej pôvodnej smernici, že tieto nástroje nie sú koncentrované v nejakom boxe, ale tento box je nejakým spôsobom naplnený tým, čo členské štáty vlastne robia. Členské štáty tu majú určitú voľnosť a my sme zistili, že pokiaľ je cieľom navrátenie takýchto uh, kultúrnych hodnot, tak členské štáty nemôžu mať príliš veľa manevrovacieho priestoru, tak aby, tá aby nebola tá uniformita potom negatívna, pretože nedostaneme sa k cieľu. My to vidíme. Um, členské štáty sa na nás obrátili, aby sme vyriešili problémy v tejto veľmi citlivej oblasti a to je vlastne tie, medzi inými je to ochrana uh, nadobudateľa alebo kupcu, ktorý to nadobudol v dobrej viere. Takže nejde tu len o vlastníka, ale o nadobudateľa a to mm, také, také tie um, toto neopatrný postoj voči tomuto dohovoru uh, sa zakladá tiež na osobitostiach kultúrneho trhu. Niektoré členské štáty sa už pridali k tejto konvencii a tie, tie členské štáty, ktoré boli mimoriadne involvovaní, prevzali mnohé elementy z tohto dohovoru, všetkým, čo sa týka požadovanej starostliv požadovaného starostlivého prístupu. Švajčiarsko, ktoré nepatrí do Európskej únie, Švajčiarsko E, sa e, vyjadril, že aspekty legálny obchod nejakom, nejakým spôsobom neobmedzujú. A to, to, pokiaľ viem, e, sa nie, nejakým spôsobom negatívne nepodpísalo na trhu s umeleckými predmetami. Práve naopak. Ide o uznanie, ide o o to, aby sa povedalo, že áno, toto je kultúrna hodnota, ktorá bola nadobudnutá legálne. Uh, No a potom máme zase právnu opozíciu. Sú tu niektoré členské štáty, ktoré hovoria, že UNITRUA nie je kompatibilný, tento dohovor nie je kompatibilný s našim vlastným právom. Ale pokiaľ máme k dispozícii nejaké medzinárodné nástroje, ktoré by mali odrážať národnú legislatívu, tak potom by sme neurobili vôbec nič. My chceme urobiť určité pokroky na tomto základe a musíme sa dohodnúť, aký cieľ chceme dosiahnuť. Chceme viac navrátenie týchto kultúrnych predmetov, alebo chceme vyššiu mieru ochrany. Ochrany toto si musíme stanoviť a toto musí tvoriť základ v vyjednávaní v rámci UNITRUA a my si chceme naše úlohy zjednodušiť a uľahčiť napríklad francúzske právo. No, toto síce ten, to všeobecnú, tú všeobecnú legislatívu uznáva, ale špecifika sú všade. A kultúrne hodnoty sa už mm, mnoho rokov dozadu považujú za niečo, čo si vyžaduje špecifické úpravy. Už možno to takto povedať, ale tu máme takisto teraz príležitosť e, toto vyargumentovať, pokiaľ by mali byť chránení na dobuditeľia v dobrej viere, tak to musíme urobiť a môžeme e, do toho zapracovať aspekty z medzinárodného práva. Ale väčšina z tých, ktorí nepristúpili k tomu dohovoru, tvrdia, že tomu tak nie je, že je to otázka politickej vôle. Pani Frega? Pán Frege? Prego? Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte mi ešte doplniť, pretože pokiaľ som to pochopil správne, tak ste povedala, že bol jeden, dokonca dva medzinárodné dohovory a možno, že to už postačuje. Ale ja si myslím, že v podstate by sme sa tomu mali venovať naopak. Pretože my už máme predsa len takúto smernicu, to ste tiež hovorili, no ale táto smernica nefunguje optimálne, ale nie, nie len toto je problém, ktorý máme. Takisto vidíme, že verejná správa v členských štátoch sa vyslovila za zmenu smernice, aby táto lepšie fungovala. A príslušnosť členských štátov nie je spochybnená. Ehm, tu sa upravuje v rám, toto sa upravuje v rámci fungujúceho vnútorného trhu a toto je veľmi dôležité, aby e, Európska únia túto kompetenciu takisto využívala. Ide jednoducho o to, aby sme zlepšili ten, ktorý mechanizmus smernice, ktorá existuje a ktorý existuje a ktorý, e, na, ktorý po, u ktorého sa zistilo niekoľko slabín. Uh, No a teraz mi dovolte zareagovať na pani Verži. Ehm, áno, chceme dosiahnuť istú mieru harmonizácie v medzinárodnej legislatíve. V legislatíve. Ja si myslím, že, to je reál, že je to priechodná cesta, ale musíme si jednoducho stanoviť určité presné kritéria. Samozrejme, nemá to byť žiadny predpis pre ženské štáty, žiadny ehm, nutný predpoklad, ale ide o to, aby členské štáty prevzali určité úpravy. A takýmito úpravami by v tomto prípade mohol byť názor sudcov, ktorí majú dočinenia s prípadom týkajúcim sa navrátenia, navrátenia kultúrnej hodnoty na základe smernice. Ďakujem. A, pani Kornu, po, vidíte po francúzsky, áno? Áno. Dovolte mi poznamenať následovné. Smernica, pokiaľ bude odhlasovaná, tak e, toto bude, táto smernica bude tvoriť nástroj, ktorý bude vytvárať e, bude vytvárať um, um, nástroj na doplnenie ochrany, ktorý nám chýba pri vytvorení uh, alebo etablovaní vnútorného trhu. Takže my nesmieme zabudnúť na zostrenie kontrol na vonkajších hraniciach. A my potom budeme kontrolovať vývozy smerom do tretich krajín a takisto e, to je vlastne tá podprahová filozofia smernice. Takže pokiaľ ide skutočne o ochranu e, národných kultúrnych e, hodnot toto môže byť ohrozené. Ale pokiaľ by sme ponechali na členské štáty definovať pojem kultúrnej hodnoty, toto už sme mali v zmluve v článku 26 a myslím si, že sa to dobre osvedčilo. To znamená, že členské štáty hovorili o svojich obmedzeniach pri exportoch, o kontrole obchodu, premiesňovania e, umeleckých predmetov a e, kultúrnych predmetov a členské štáty e, takto sa vyjadrili, že súhlasia s tým, aby nadefinovali pojem kultúrnej hodnoty. A myslím si, že sme to zvládli aj s tými nástrojmi, ktoré sme mali doteraz a nepre, to žiadne problémy. Ďakujem pani Schneider. Áno, prepači, ja som e, pozabudla na niekoľko záverov z môjho expoze. Táto smernica by sa mala takisto vzťahovať na rad beatifikáciu. E, dohovoru UNITRUA, pretože pokiaľ by sme v novom znení e, zobrali niekoľko aspektov a poukázali by sme na niekoľko spoločných e, kritérií, napríklad kritériu príslušnej starostlivého zaobchádzania, mm, potom by sme mohli docieliť určitý pokrok a mohli by sme to potom premietnúť do národnej legislatívy, legislatívy členských štátov. Ale pokiaľ sa členským štátom ponechá voľnosť ratifikovať alebo neratifikovať tento dohovor, tak budeme mať naďalej veľmi hlasné lobistické hlasy, ktoré budeme počuť v rámci tejto diskusie. My dúfame, že by sa to malo prevziať a že v tomto pokročíva. Áno, hovorí pani predsedajúca, e, toto sú rámcové zákony v rámci smernice a tieto sa musia potom aplikovať e, v národnej legislatíve. Toto nemusí konvencia osobitne pripomínať. Možno to podpísať, ale možno to samozrejme vyložiť inak. A to je rozdiel medzi Európskou radou a nami. Musím ešte raz pripomenúť, no my sme to pochopili, to si myslím, že áno, ale napriek tomu práve v tých jednotlivostiach tu boli tie veľké rozdiely medzi Unitrua a smernicou, ktoré sa nám teraz osvetlili. Áno, teraz uh, uh, by sme mali urobiť nejaké závery z workshopu, ale eh, ponecháme to eh, pani, na pani Veržio, až keď bude predstavovať svoju konečnú verziu správu. Áno? Dve slova. remercier euh, l'ensemble de nos intervenants parce que... Ďakujem, chcem sa poďakovať všetkým rečníkom. Boli to veľmi kvalitné vystúpenia. Eh, ide o právne náročnú tému, takže to vrhlo isté svetlo. Možno, že odpoviem aj na vašu otázku, pani predsedajúca. Ide o ochranu kultúrnych predmetov, to, čo my vo Francúzsku nazývame kultúrna výnimka alebo výnimočnosť. Je tu článok 36 v zmluve a aj smernica z 93. a presne o kultúrnu výnimočnosť ide. A myslím, že ja som na tomto výbore sa zhodneme na tom, že e, toto nie je tovar ako akýkoľvek iný ja možno, že lutujem, že sa na to pozeráme iba cez prízmu trhu. Právny základ e, to je práve otvorenie trhov na začiatku 90. rokov, čiže sme svojím spôsobom zablokovaní týmto právnym e, rámcom. Ja však nechcem tento právny rámec spochybňovať. Ja niekedy kriticky vidím e, Lisabonskú zmluvu, ale nechcem zmeniť článok 36. Budem musieť do štvrtku obeda mnohé naformulovať. Ak e, majú byť zaručené aj preklady do jednotlivých jazykov, treba mnohé zapracovať do úvodných ustanovení podľa mňa pretože ten revízny rámec je pri úzky. Už len preto, že ide o revíziu, čiže ten manevrovací priestor je obmedzený. A je tu aj stanovisko rady, ktoré naznačuje, že predsa len istý manevrovací priestor máme. Musíme sa ubezpečiť, že budeme k tejto revízii pristupovať otvorene. Treba pamätať na to, čo je v hre. To podstatné podľa mňa je článok 1. To vyplýva aj z jednotlivých vystúpení. Dúfam, že sa nemýlim. Členské krajiny by sa mali pohnúť, potrebujeme sa dopracovať ku konsenzu, teda čo sa týka e, formulácie článku 1. Ale nemali by sme e, tu zavádzať zmetok, čo sa týka tých pojmov dobrá vôľa a due diligence, e, potrebná starostlivosť. Čiže nad článkom 1 budem musieť ešte porozmýšľať, pani predsedajúca a budem mať stretnutie aj s tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým aj jednotlivým expertom. Bolo to naozaj veľmi poučné. Ďakujem, týmto končím seminár a všetci, ktorí nepatria ku koordinátorom, prosím, aby ste opustili túto miestnosť. Pre vás už uh, končí pracovná časť dňa.